spolupredsedať tomuto zasadnutiu bude so mnou pán Tobe. Budeme sa zaoberať Európskym fondom pre udržateľný rozvoj. Myslím si, že je to veľmi aktuálna diskusia, pretože je naozaj dôležité, aby sme tu starostlivo kriticky e, prehodnotili tento nový nástroj, ktorý sa vytvoril pred dvoma rokmi e, predtým, než nadobudne finálnu e, podobu Ehm, budúci viazačný finančný rámec. Už nechcem teraz plýtvať slovami, keďže nemáme dosť času, len 45 minút. Tlmočníci ehm, sú nám k dispozícii, aby sme predlžili o 10 minút ehm, pracovnú dobu. Chcem teraz už odovzdať slovo pánovi Tobemu pre jeho úvod. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda Levendovský. Naša spolupráca troch výborov je e, naozaj vynikajúca, pokiaľ ide o túto tému. Budem stručný z časových dôvodov pre nás. Mobilizácia súkromných investícií pre udržateľný rozvoj je zásadne dôležitá, ak chceme dosiahnuť e, ciele udržateľného rozvoja musíme prejsť od e, miliard e, e, k biliardám a to, k biliónom a to je možné len pomocou zdrojov zo súkromného sektora EFSD a jeho následovník v budúcom finančnom rámci budú veľmi dôležité v úsilí EÚ v tejto oblasti parlament tým, že prítomný eh, FSD eh, aj bude pôsobiť v NDICI, bude zohrávať svoju eh, úlohu. Vieme, že sme tu zaznamenali komplikácie v minulosti, veci sa nehybali tak rýchlo, ako sa pôvodne zamýšľalo. Potrebujeme detailné informácie o tom, aké záruky boli podpísané, s akými partnermi, aké sú ich ciele, o aké sumy tu ide. Vítali by sme tiež eh, informácie o hodnotiacich správach o FSD, Ehm, ktoré mali byť hotové ku koncu roka 2019. E, na základe článku 17 nariadenia e, ešte neboli zverejnené. Dva roky po tom, čo EVSD e, vstúpilo do platnosti, vítame, že sa tu teraz koná táto diskusia o aktuálnej situácii. Dúfajme, že nám to pomôže aj rozhodnúť sa, akým smerom sa uberať v budúcnosti. Ďakujem veľmi pekne. Myslím, že toto e, hodnotenie by malo prísť najprv, e, predtým, než sa vytvorí nová štruktúra tohto relatívne nového nástroja. Ale musím povedať, e, že sme trochu sklamaní, pokiaľ ide o údaje z 22. januára Chcel by som vás poprosiť o lepšiu koordináciu e, dátumov, aby sme sa mohli všetci zúčastniť e, príslušných postupov. No a je dôležité mať dispozícii všetok potrebný materiál e, vopred na pripravenie sa na tieto zasadnutia. Treba mať dispozícii pred tým, ani až po tejto strategickej správe. Uh, No a teraz by som chcela dozdať slovo komisii. Za komisiu tu máme zástupcu eh, generálneho, eh, eh, generálneho riaditeľstva Devko pani um, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne. Je e, to pre mňa veľká e, čest, že mám e, príležitosť poreferovať vám, ako to vyzerá s implementáciou fondu FSD a informovať vás, ako to vyzerá s podpisom garančných nástroja pre externé, externý fond, plán financovania. Snažili sme sa naozaj eh, všetko v rekordnom eh, čase zrealizovať v roku 2017 a vidím tu aj teraz určitých členov parlamentu, ktorí nám veľmi pomáhali v príslušných rokovaniach a na trialógoch. A opäť chcem tu spomenúť určité časti eh, hodnotiacej správy, ktorú vám postúpime E, naozaj to bolo dosť úspešné. Pripravili sme si stručnú prezentáciu, aby ste si urobili lepší prehľad o tom, čo, e, o čom tu hovoríme. Hovorí pani Marieta Jager. Mali sme tu štyri e, stretnutia keď rady, kde bol vždy pozvaný Európsky parlament. Je nám veľmi ľúto, že na poslednom stretnutí 21 Ehm, sme sa rozvedeli, že žiaľ príliš neskoro, že výbor DV sa ne, nemohol e, teda zúčastniť, že tam nemohol dôjsť k presunutiu. A ja vám dávam slovo za komisiu, že sa toto už nestane, že sa určite budeme koordinovať lepšie v budúcnosti. Uh, No a pokiaľ ide eh, už teda o ďalšiu presvitku, to by som rada povedala, že eh, fond eh, veľmi dobre začal svoju prácu. Doteraz sme podpísali sedem takýchto dohôd o zárukách. Začnem pilierom 1 o zárukách e FSD Eh, operačná rada prijala 28 eh, eh, investičných návrhov. V tých piatich zaručných oknách Vidíte tam 1,55 miliardy, možno si spomínate z naredňa EVSD, že tam máme záruku na úrovni 1,5 ale e, radi vás poinformujeme o tom, že sme dostali doradočné príspevky 40 e, miliónov e, eur od Gates Foundation. Dánsko takisto prispelo, ako aj Česká republika, Nemecko a Estonsko. Tiež sme mobilizovali interné e, prostriedky a e, veríme, že toto povedie e, k zvýšeniu na 17,5 miliardy. Vytvorí to takmer 4 milióny pracovných miest. Budeme sa verovať migračným tlakom na ženy a mladých a budeme sa snažiť redukovať emisie uhlíka Eh, potom pokiaľ ide o geografické lokácie, dve tretiny eh, smerujú do eh, Afriky pod Saharou a jedna tretina do regiónu Nier vedúce sektory udržateľná energia, obnoviteľné zdroje energií a ďalší sektor um, sú ženy a mládež. Našli sme aj dodatočné prostriedky pre technickú uh, podporu. Takisto sme veľa času venovali aj právom tretieho piliera, aby sme tu mali zdravé regulačné inštitucionálne uh, prostredie. To je veľmi dôležité pre udržateľnosť investícií 7 e, e, miliónov teda je smerovaných do tejto regulačnej časti. Zatiaľ e, teda tu ma, sme tu mali 4 takéto stretnutia strategickej rady. Chcem vás poinformovať o následovných rozhodnutiach, takže boli tu, bolo tu, padlo tu rozhodnutie k tým tzv. oknám. Máme tu tiež dodatočného pozorovateľa. Vytvorili sme tu za skupinu pre dohľad nad technickou asistenciou a podpísali sme e, tieto, e, týchto sedem e, dohôd o zárukách. Začali sme vo Viedni v roku 2018 vo Viedni s Nazirov. Je to veľmi dôležitá dohoda, kde, ktorá bola vytvorená pre utečencov v Jordánsku Ide tu 75 miliónov, ide tu o e, vlastne zdieľanie rizík a e, podpísali sme už aj sekundárne e, dohody o zárukách, aby bolo možné poskytnúť tieto prostriedky týmto utečencom, aby sa podporovalo takisto aj vytváranie pracovných miest. A potom v Johannesburgu v novembri 2019 sme pokračovali ďalej. Tam sme podpísali e, e, dohodu e, pedagóz z CDP a takisto aj kapitálovú dohodu s FMO. V tom prvom prípade tu ide o hodnotu 30 miliónov a pokiaľ ide o, tie, o ten druhý bod, je, je to na úrovni 42 miliónov a potom už som e, spomenula, 21. januára sme podpísali tiež veľmi e, dôležitú dohodu s názvom Rezide, kde ide o záruku e, na úrovni 100 miliónov a takisto investíciu z EBRD na úrovni 50 miliónov, prístup k financovaniu EIB a energetické dohody na úrovni 40 miliónov. Takže celkovo sme už vyčerpali 357 miliónov za ruky. To je jedna e, štvrtina e, tej e, záruky, o ktorej hovoríme. Mohli by sme teraz prejsť ďalej k ďalšej priesvitke. Chcela by som vám tiež ukázať, že Máme tiež veľmi e, diferencovanú finančnú architektúru, pracujeme s desiatimi rôznymi finančnými inštitúciami a myslíme si, že keď e, pracujeme s takýmto vysokým počtom, že to e, zvyšuje kvalitu našej práce, pretože mali by ste vedieť, že jedna 5 e, e, miliardy na zárukách. S tými návrhmi, ktoré sme dostali, to bolo naozaj trikrát e, prekročené. Takže už v prvom kole sme dostali, sme tu mali obrovský ohlas vysoké žiadosti. No a vďaka pakovému efektu generujeme 17,5 miliard na investíciách v subsaharskej Afrike a v susedstve EÚ. Prešla by som teraz k ďalšej priesvitke. Pýtate sa prečo? Prečo len 7? Toto je poprvýkrát, čo komisia podpísala garančnú dohodu s niekým zvonka. Tá komerčná časť, ktorú sme e, pripravili, je to je v spolupráci s jednou právnickou firmou a ide o horizontálne otázky, ktoré riešime v rámci našich služieb Hlavne ide o to, aby Olaf mal prístup ku tým konečným e, príjemcom a aby teda všetko bolo čisté a jasné z hľadiska finančných inštitúcií. Pokiaľ ide o ďalšie kroky, tak tu sa pokúšame e, podpísať ešte do leta ďalších takýchto garančných dohôd a potom ďalšie ešte do konca decembra tohto roku, pretože viete asi, že musíme vlastne do roku 2020 musíme mať podpísané všetky tieto garančné dohody. A, takže za nám, zatiaľ nám do 28. februára ostáva 5, ktorých musíme spustiť. A pokiaľ ide o tzv. IFSD e blending, tak je to súčasťou EIP, a snažili sme sa v geografických programoch nájsť čo najviac prostriedkov a našli sme 3,1 miliard a tam práve pánkový efekt sa prejavil predovšetkým v prospech subsahárskej Afriky a hlavné sektory a sa zameriavajú na tie, ktoré tu vidíme. Ďalšie alokácie na 2020 v rámci toho blendingu tak tam je suma temer 3,1 miliardy. Mm, okrem toho pracujeme v rámci delegácií. V roku 2019 sme mali viacero návštev, ktoré sme vykonali. Ako vidíte tu na tomto diapozitíve už Kamerunu až e, po Senegal a Sierra Leone. V roku 2020 plánujeme ešte viac, vrátane Ugandy, Mozambiku, Madagaskaru. A tu by som chcela ponúknuť poslancom a poslankyňam Európskeho parlamentu, ak, sa, ak si želajú pripojiť sa k nám, sú veľmi vítaní. Samozrejme, potom sa aspoň lepšie dozvedia o tom, ako implementujeme našu politiku v rámci práce našich delegácií. A teraz niečo ku evaluácii. Ospravedlňujeme sa za mierne meškanie tohoto vyhodnotenia, ale tu môžem len prečítať niektoré z tých eh, relevantných odporúčaní a záverov. A dovolte, aby som začala relevanciou 1. Hovorí sa, že FSD je vysoko relevantná hlavne pokiaľ ide o nový model financovania globálne. A je to ozaj veľmi dobrý príklad toho, že tento nový model aj na základe spustenia IFSD zadefinovala komisia nový, novú generáciu financovania. Ďalej, efektivita a IFSD e, určite zahrania mm, možnosti e, finančného pakového efektu na úrovni 10. Ďalej e, zabezpečuje sa touto cestou aj veľmi transparentný man, e, manažment a tak ďalej a tak ďalej. Mohla by som čítať ďalej a ďalej. Dôležité je, že nariadenie e FSD vlastne posudzuje k dlhšej a lepšej koordinácii a zladeniu úsilia a úsilie, ktoré sa týka poskytnutia garancií, umožňuje lepší prístup ku samotnému modelu a aj ku lepšiemu využívaniu financií. Ďakujem vám za pozornosť a už som pripravená zodpovedať všetky vaše otázky. Ďakujem veľmi pekne. A človek rád počuje pozitívne hodnotenie nástrojov Európskej únie. Ešte prv, než príde to kľúčové rokovanie s predstaviteľmi vlády jednotlivých štátov koncom februára. Takže, pani spravodajkyňa, tu už funguje od tretej a myslím, že každý materiál sa vás týka, milá kolegyňa. Áno, ďakujem za slovo. Áno, naozaj je to veľmi zaujímavá vec, ktorá vlastne tiež sa prenáša ešte z predchádzajúceho legislatívneho obdobia. V prvom rade chcem veľmi pekne poďakovať za všetky informácie, ktoré ste nám eh, poskytli eh, zo strany komisie Naozaj je to veľmi dôležitý fond a vidíme, že naozaj sa aj transformuje tento fond a je to veľmi pozitívne. A ďakujeme aj za túto prezentáciu. Vidím, že, že e, som robil veľký kus práce aj od vtedy, čo sme začali rokovať spolu na túto tému a hovoríme o tom, aká je účasť e, žien potrebná, zapojenie mladých ľudí na vidieku a tak ďalej. Toto sa veľmi zdôraznilo aj v rámci tej prezentácie, ale myslím, že je to veľmi pozitívne, že sa pracuje na týchto oblastiach a že tu sú ozaj veľmi konkrétne dôležité nástroje. Sú tu údaje, ktoré sa týkajú určitých dátumov, lehôd, ktoré, alebo aké materiály by sme mali ešte vopred dostať a som presvedčená o tom, že komisia si je toho tiež veľmi vedomá, ale zo pár otázok. Išlo o podpis tých prvých zmluv, aby sme mohli rozbehnúť ten nový nástroj, ako už bolo povedané, pracujeme aj s nástrojom, ktorý ešte budúcnosťou, zatiaľ ešte nemáme jeho hmatateľné výsledky k dispozícii, ale predpokladám, že teda ide o tento nový budúci nástroj, ktorý sa rozbehne a že už sa prvé zmluvy začali podpisovať, tie garančné zmluvy. Druhý aspekt sa týka personálnych otázky, otázok a určite v tomto zmysle tá teda komisia musí poskytnúť aj priestor preto, aby vznikol e, systém IFSD+, a treba zabezpečiť financie. Čiže chcem sa opýtať, aké kroky sa zo strany Európskej komisie prijímajú alebo prijali. Lebo vieme, že v rámci vietočného finančného rámca sa hovorilo skôr o škrtoch. A takže my by sme sa práve tomu chceli aj tu v parlamente vyhnúť, preto aby sa tieto e, nové e, prvky mohli uplatniť. Po tretie, spomínali sa otázky, ktoré súvisia s pakovým efektom. Isté, ten pakový efekt je veľmi dôležitý, ale nemôžeme len tak opustiť financovanie dôležitých projektov pretože viaceré majú sociálny dopad, pozitívny dopad. Ide o to, aby sme pocitili určitú spokojnosť, že naozaj o toto je postarané aj z hľadiska ekonomického, ale aj z hľadiska sociálneho. Keď sa hodnotia projekty, nemôžeme e, proste zbaviť e, projekty len tak financovania Ďakujem. Ďakujem pekne. Slovo má pani Toja. Ďakujem. Samozrejme e, súhlasím e, s tým, čo tu e, zaznelo z jednej z protagonistov tohto nástroja k časom, k jednotlivým modalitám. Toho je naozaj veľmi veľa. My vo výbore DV sme totiž to sa veľmi zasadzovali za tento návrh, za takéto riešenie Predstavovali sme si, že eh, by tam mohlo byť aj odlišnejšie, odlišnejší spôsob riadenia tohto nástroja, pretože naozaj je veľmi osobitný. Rada by som eh, pochopila bližšie tie e, základné oblasti, e, to, to chápeme, e, vidiecké oblasti, ženy, mládež, obnoviteľné zdroje energie, udržateľ na energia, to všetko sú dôležité témy, ale chcem pochopiť bližšie, ako vytvoriť takýto udržateľný rozvoj, nielen len nejaké e, také krátkodobé efekty, ktoré trvajú iba počas doby financovania efektu, aby, také ktoré, projekty, ktoré si neosvojí miestne obyvateľstvo. Takže ako chcete zabezpečiť, aby tieto projekty naozaj boli udržateľné aj v čase a stali sa postupne autonómne? A z tohto pohľadu, akú hodnotu prisudzujete um, informovania miestných um, rozhodujúcich činiteľov, predstaviteľov, podnikateľov, Takže akú úlohu zohláva vzdelávanie miestných e, e, ľudí, pokiaľ ide o tieto projekty? Ďakujem. You are right. Áno, máte pravdu. Tento fond pre udržateľný rozvoj práve by mal stať na udržateľných projektoch. Takže, nech sa páči komisia. Ďakujem veľmi pekne. Samozrejme, prvom rade oceňujeme otázky, ktoré boli položené a s Aider spolu sdielame obavy v tom ohľade, že treba brať do úvahy aj sociálne aspekty, nie len pákový efekt. A aj treba z krajiny, o ktoré konkrétne ide. Určite aj cenotvorba je v tomto zmysle veľmi dôležitá, pretože keď e, ideme do odvetví, kde je viac e, intervencií potrebných, tak potom to treba regulovať. Tu by som povedala, že doteraz, pokiaľ je všetky naše garančné dohody, tak uh, uplatňujeme príslušné postupy, aby sme zohľadnili aj osoby, ktoré sú zraniteľné a podľa toho, aby sme náležite volili aj priority. Takže berieme do úvahy udržateľné mesta, udržateľnú energiu, udržateľnú prepojiteľnosť a tak ďalej. Takže, dámy a páni, toto je o udržateľnosti. Hej. Aj spolupráca s inými finančnými inštitúciami je dôležitá. Aj tie potrebujú poskytovať udržateľným spôsobom e, svoje prostriedky a podporu. Ale dôležité je, aby tam boli proste konkrétne v teréne aj tie osoby, ktoré budú uplatňovať tie naše intervencie, aby mohli tieto mať patričný účinok. Dlhotrvajúci účinok. A preto hovoríme o programe IFSD+. Pôjdeme do Latinskej Ameriky, do Ázie a možno tam budú ešte ďalšie možnosti, aby sme mohli budovať ľudský kapitál. A možno aj v digitálnom svete, alebo v ekologizácii, ten Green Deal. Musíme sa zamerať aj na tie hlavné príčiny migrácie napríklad. A chceme aj z hľadiska dlhodobého mať ten istý pákový efekt a aby tam boli účinky tohto pákového efektu viditeľné. Ale musíme veľmi opatrne pristupovať k tomu z hľadiska sociálneho, pretože na jednej strane je tam pánkový efekt, ale na jednej strane, a na druhej strane je tam ešte aspekt tých 50%, ktoré musíme brať do úvahy z hľadiska sociálneho. A Myslím si, že toto je niečo, čo som chcela povedať, ale určite naďalej budeme pokračovať s Európskym parlamentom, aby sme vedeli dobre zadefinovať IFSD aj do budúcna. Aha, pardon, ešte som zabudla spomenúť toto. Taktiež využívame technickú pomoc a aj podnikateľské prostredie, aby sme dokázali vytvoriť ten dlhotrvajúci udržateľný efekt a to je veľmi dôležité aj z hľadiska EAP. Áno, udrž- slovo udržateľný je dnes večer asi to prvoradé slovo. Leverage ako pakový efekt, to je až to druhé v poradí. Na no pán Tobe za výbor DV, nech sa páči. Dovolte mi povedať, že sú tu veľmi zaujímavé mesiace, ktoré nás čakajú a mali by sme sa naozaj na to pozerať ako na príležitosť. Hovorím o tomto. Ak dosiahneme úspech pri koordinácii všetkých nástrojov, finančných nástrojov Európskej únie, tak potom naozaj prispiejeme k transparentnosti inštitúcií a dokážeme pritiahnuť investície a zabezpečiť udržateľný rast. A to je dobré, že tu máme toto hodnotenie a je to povzbudujúce pre našu ďalšiu prácu a dúfam, že nás čaká niekoľko úspešných mesiacov teraz. Ďakujem pekne. Tým sme dospeli k záveru dnešnej schôdze. Ďakujem vám za účasť a prispievanie do diskusie a ďakujem vám aj za váš záujem o túto tému.